Rapporteur wish to take the floor before the vote. sa spravodajkyňové slova pred hlasovaním, len veľmi stručne. Neskôr by som sa rada poďakovala všetkým tedem spravodajcom za spoluprácu v tomto intenzívnom období. Bolo to nevyhnutné, aby sme dosiahli predbežnú dohodu s radou a s komisiou v takomto krátkom období, ktoré bolo k dispozícii. Podarilo sa nám rozšíriť mandát takejto významnej agentúry. Táto agentúra bude mať za cieľ do roku 2027 rozšíriť svoje rady o 10 tisíc ďalších pracovníkov, taktiež budeme schopní poskytovať lepším členským štátom pomoc pri návratoch. Posilnili sme všetky pozície, ktoré sa týkajú základných práv a text zahrňa aj jasnejšie povinnosti čo sa týka výkazníctva Európskemu parlamentu a informovania Európskeho parlamentu, tiež je tam jednoznačnejšie popísané, kedy Európsky parlament by mal byť súčasťou mm, príslušných stretnutí riadiacej rady. Okrem toho, Rada a parlament sa dohodli na spoločnom vyhlásení, kde sa vyzýva komisia, aby vyhodnotila možnosť prispôsobenia výšky odmien pracovníkov agentúry. To sa týka návrhu revízie práv pracovníkov Európskej inštitúcií a tiež je treba zaistiť, aby Frontex bol atraktívnou agentúrou pre možných uchádzačov o prácu. Tiež sa chcem poďakovať sekretariátu, najmä Katrin a Jany. Myslím, že sme vyrokovali text, ktorý zodpovedá mandátu, ktorý mi výbor udelil. Dúfam, že sa nám podarí vyslať jasný signál v tomto duchu. Ďakujem. Okay. Ďakujeme. Pristúpime k hlasovaniu o texte, ktorý sa vyrokoval na medziinstitucionálnych rokovaniach. Hlasujeme. Has everyone voted? The vote is closed. Pardon, prepačte. Skupina EPP má dvoch navyše. Prosím dvoch, aby nehlasovali za EPP. Už je to v poriadku. Ešte stále je hlasovanie otvorené. Teraz majú SAD jedného navyše. Ďakujeme, Tania. Môžeš si kartičku vybrať. To by potešilo, keby aj o mojich témach všetci tak náruživo chceli hlasovať. Koniec hlasovania. 33 hlasov za, 13 proti. Nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajkyni.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 Kolegovia, prepáčte. Poprosím o chvíľku strpenia. Je mi ľúto. Nevedela som, že ste neboli informovaní. Rád by som to vysvetlil. Hlasovanie o... Poprosím o pozornosť, kolegovia. Prosím v zadnej časti sály o tichosť vízový režim v kontakte s tretimi krajinami a ich príslušníkmi, e, ktorí nie sú podrobení povinnosti e, e, žiadať o víza. Trialog prebehol dnes dopoludne so s novým spravodajcom pánom Staniševom bola dosiahnutá dohoda. Taktiež list Korepera potvrdil túto dohodu, práve sme ho obdržali, keďže nikto o tom nevie. Prosím všetkých aj v zadnej časti sály o tichosť. Príjmem rozhodnutie v tejto chvíli podľa listu Korepera, ktorý potvrdzuje túto dohodu. Mohli by sme hlasovať, ale zjavne zjavne mnohí z vás nevedia o priebehu veci. Teda jedna možnosť je hlasovať teraz, druhá možnosť je, ak sa nemýlim, aj keď nás to hnevá, je tu možnosť hlasovať zajtra o 8.30 ráno. Yeah, well, if you... Okay. No, the rapporteur's not here. Yeah, well, just one second. Okay, just before we... Just one second. Just listen carefully. Poprosím o pozornosť. Nie je to eh, moja zodpovednosť. Ja nie som zodpovedný za chaos, ku ktorému došlo. Prosím ešte o chvíľku pozornosti. Vysvetlím vám, aké sú možnosti a potom sa rozhodneme. Neskôr teda Poprosím o pozornosť. List Korepera sme dostali. Spravodajca tu nie je. Pricestuje o 16.30. To je prvý problém. Ak teda máte nejaké problémy so správou, on tu nie je, ale príde o 16.30. Sekretariat ma informoval, že bude prítomný aj 8.30 ráno, v prípade, že by sme sa takto rozhodli. Teraz to však nie je. ak teda všetky skupiny, ale naozaj všetky skupiny o tom musia rozhodnúť, keďže je to citlivá téma, ak si všetky skupiny dohodnú, že chceme hlasovať teraz, tak e, sa môžeme takto dohodnúť, ale ak nie, druhá možnosť je hlasovať zajtra ráno 8.30 s prítomnosťou spravodajcu. Sú nejaké iné možnosti? Nie, iné možnosti nie sú. Toto sú teda dve možnosti, ktoré sú na výber. A nehačte prosím vinu na mňa. Ja za to nemôžem Um, čo teda urobíme so správou pána Staniševa, čo, čo sa týka víz, víz eh, pre príslušníkov Veľkej Británie, Birgit Cipel? Ďakujem. Ja som si to ešte overila. Myslím, že novo vymenovaný správodajca požiadal o hlasovanie na zajtra ráno, pretože on to spracoval v konečnej fáze, chcel byť prítomný a tiež chcel dať kolegom čas zamyslieť sa nad e, podrobnosťami predtým, než sa príjme rozhodnutie. Preto by som rada požiadala aj v jeho mene, aby sme hlasovali zajtra ráno. Ešte niekto sa chce uvedť slova? Prosím, nie vzdychy, a nie e, neverbálne prejavy, len sa vyjadrite, nech sa páči. Ďakujem, pán Egňu hovorí. Je to citlivá téma pre Veľkú Britániu. Ja nie som pripravený teraz hlasovať. Informovali ma, že je to odložené. Zajtra o 8.30 e, e, však nemôže byť prítomný. Teda ide o skupinu FDD? Nie, nie, ENF. Aj pán Zilstra, dobré, výborne. Teda tieto dve skupiny sa už vyjadrili. SAD a ENF. Ešte niekto? Nemusíte sa vyjadriť, to nie je nutné. ECR, nech sa páči. Aj z nášho pohľadu by sme uvítali trochu viac času zamyslieť sa nad tým, aký je výsledok dohody. Teda ja by som uprednostnil hlasovanie zajtra ráno. Prosím o tichosť. Natali za Alde. Ďakujem. Ja ako koordinátorka skupiny ALDE môžem povedať za našu skupinu, my samozrejme sme za to, aby spravodajca bol prítomný e, počas hlasovania, teda sme za zajtrajší termín 8.30 ráno. Dobre, mám dojem teda, že väčšine, väčšina skupín, ktoré sa vyjadrili, je za to, aby sa hlasovalo zajtra 8.30. Je niekto taký, ktorý by namietal proti zajtrajšiemu hlasovaniu 8.30? Nie, žiadna skupina nenamieta. Teda žiaľ, Ďalšie hlasovanie prebehne o 8.30 zajtra ráno s prítomnosťou spravodajcu. Týmto končíme hlasovanie na dnes. you could sign the FTP anyway. Colleagues, um, anyone who's ready for the next... Kolegovia, ak ste pripravení, pristúpime k ďalšiemu bodu, ten sa týka Eurojustu. Including people from Eurojust. To sa týka aj zástupcov Eurojustu. Yeah. Are our Danish colleagues here from Eurojust? Yeah, they are, sir. They are. They are. Máme aj zástupcov Dánska z Eurojustu. Výborne. Prosím, príďte sa posadiť za predsednícky stôl. Nedokáže vás rozlíšiť vizuálne ako Dánov? But, but you're welcome up here. And anyone who's staying for this, uh, staying for this point, please stay. Okay, colleagues, the next point on the agenda is the council draft decision. Ďalší bod na programe sa týka eh, dohody medzi Eurojustom a Dánskom. Dohodli sme sa včera, že dnes budeme pokračovať v tejto téme ešte, aby sme to stihli do konca volebného obdobia. Pripomínam kolegom, že v roku 2018 bolo prijaté nariadenie parlamentu a rady 14. novembra tam sa hovorilo o Európskej agentúre Eurojust. Nahrádza a ruší sa tým nariadenie, ktoré bolo prechádzajúce v platnosti. Toto nariadenie lisabonizovalo Eurojust od 19. decembra 2019 sa bude uplatňovať vzhľadom na osobitný štatú Dánska v oblasti trestnej spravodlivosti. Dánsko sa nezúčastňuje spolupráce v tomto novom nariadení a nie je záväzné pre Dánsko toto nariadenie, ale Dánsko vyslovilo želanie ďalej sa podielať na činnosti Eurojustu a v tomto smere bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Dánskom a Eurojustom. Musí byť eh, teda odsúhlasená táto dohoda a je to podobná dohoda, ako má Dánsko po lisabonizácii Europolu. Teda ide o dohodu medzi Dánskom a Europolom 22 marca e, Koreper prijal návrh rozhodnutia rady. 1. apríla sa to postúpilo parlamentu na schválenie. Podľa postupu CNS zvyčajná lehota na takéto postupy e, je 3 mesiace. Parlament môže iba odsúhlasiť alebo zamietnúť takéto rozhodnutie rady v stanovenej lehote. Nie je možné meniť obsah implementačného vykonávacieho rozhodnutia dohody Dánsko chce uzavrieť túto dohodu o spolupráci s Eurostom čo najskôr Taktiež je to podporené rýchlym konaním v Rade a v komisii na základe hlasovania vo výbore, aby sa otvorilo toto konanie v snahe uzavrieť, je to ešte v tomto volebnom období, návrhoval by som nasledovný časový plán dnes. 2. apríla predlžujeme návrh dohody, to teraz robíme. Ďalej 8. apríla by sme hlasovali v výbore LIBE a potom na 2. aprílovej plenárke by sme to mohli hlasovať v pléne. Teda ešte raz pripomínam, ide o zjednodušený postup, ten bol potvrdený že sa bude pracovať iba v angličtine bez pozmeňovacích návrhov, bez pozmeňovacích návrhov. Ja budem ako spravodajca, prosím, teda nezasahujte do toho. Dánsko sa už dvakrát eh, k tomu utieklo, teda nechcem, aby to bol problémový proces, teda dám slovo teraz zástupcom Eurojustu, predsedníctvu ďalej komisii, dánskym zástupcom. Vychádzame vám v ústrety, teda nech sa páči, vyjadrite sa. Naozaj vám vychádzame v ústrety, je to láskavosť. Thank you very much, uh, chair, and, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj za uplatňovanie postupu, pretože táto dohoda je pre Eurojust. Ja som nehovorila o Eurojuste a predsedníctve, ja som hovorila o predsedníctve a rade. A predsedníctvo a rada e, bola vždy taká napomocná ako vy. Nehovorila som o vás. Dobre, my sme za to vďační tiež. My sme chceli len zabezpečiť, aby pokračovala rokovania s Dánskom. Momentálne máme 252 pre pokračujúcich prepadov s dánskymi kolegami e, na Eurojuste a chceme pokračovať aj v tejto práci aj v budúcnosti. My sme vám zaslali určité štatistiky, ktoré ukazujú, že za posledné 4 roky Dánsko má asi od 4,5 až 7,5 všetkých prípadov na Eurojuste, čiže nehovoríme o nejakých minimálnych prípadoch, ale o závažných dôležitých prípadoch, ako napríklad pri známy prípad Danske Bank, alebo aj tá operačná agentúra. Všetko toto by malo pokračovať aj ďalej v rámci práce s Danskom. V podstate nás E, sme vedú na štyri existujúce nariadenia. Prvá je dohoda z Eurojustu s tretimi krajinami, pretože Dánsko sa stáva treťou krajinou z hľadiska funkcionality, ale stáva naďalej členským štátom, čiže preto je potrebné urobiť úpravu v dohovore. Máme dohodu Europol Dánsko, tá je z roku 2017, ale po tomto sme už prijali nové predpisy na ochovanie údajov, tie musia byť zakomponované, takisto nariadenia o Eurojuste z 2018 2018 a smernica o policii z 2016. No, v porovnaní s tretimi krajinami chceme dať Dánsku osobitný e, status v Eurojuste, to znamená, že by mali sa stať e, pozorovateľmi v našom kolegiu, e, takisto budeme mať aj dánskeho zástupca a nie len toho štyčného sudcu, ako bolo to predtým vo vzťahu k tretím krajinám. Takisto budeme mať aj demokratickú e, kontrolu kým parlamentom. Každý rok sa bude zasielať do parlamentu správa o tom, čo sa udialo. A takisto budeme mať aj možnosť mať plnú, plného, plného zástupcu alebo úplnú zastupujúcu kanceláriu pre Dánsko ktoré bude mať aj osobitné práva a osobitné práva si ako vyžadujú aj povinnosti a sú to finančné príspevky, ktoré je ochotné Dánsko platiť. To vyplýva z dohody s Europolom, máme tu e, judikatúru súdneho dvora a, Európs- a kontrolu aj Európskeho úradníka pre ochranu údajov. Takže toto všetko Dánsko akceptovalo. Paralelne sme aj preverili aj e, ochranu údajov Urobili sme vyhodnotenie eh, kontrolného orgánu alebo dohľadného orgánu v Dánsku a povedali, že to je naozaj veľmi dobrý, moderný systém, ktorý obsahuje všetky nové predpisy, osobitne tie záväzné predpisy, pokiaľ ide o nariadenie o policii pre Dánsko. Samozrejme všetky ostatné veci, nové predpisy o Eurojuste a v novom nariadení budú rovnako platnosti. Čiže celkovo Myslím si, že je to živý uplatniteľný systém a vieme ho dostať do platnosti, keď vstúpi do platnosti nariadenie o Eurojuste 12. decembra tohto roku a na to aj preto potrebujeme tento urýchlený postup, aby sme mohli všetko zabezpečiť, aby všetci členovia rodiny boli v správnej chvíli na správnom mieste, keď to bude potrebné. To je vlastne naša úloha. Predseda, ďakujem pekne. Pán Mirkevky, bol vlastne vaša prezentácia, ktorá mala byť eh, počas vašho príhovoru, no práve sa ako si zobudila, objavila sa na obrazovke. Áno, čiže, dobre, ja som ten trošku žartoval, tak eh, eh, Takže predsedníctvo, kde ste? Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Budem stručný. Prakticky všetko ste už povedali, alebo Klaus povedal. Prvá vec, dovolte, aby som zablahoželal tak Eurojustu, ako aj Dánsku za že sa im podarilo dokon, dokončiť tieto rokovania v takom krátkom čase. Je to dôležitá chvíľa pre radu, takže v rámci rady my plne podporovali sme rýchle rokovania a prijatie tejto dohody pretože si myslíme, že nie je to iba v záujme Dánska, ale je to dôležité aj pre Európsku úniu ako takú. Žiaľ, toto je jediné legálne riešenie eh, a nemôže Dánsko, inak, inak by Dánsko nemohlo 12. decembra začať fungovať ako plný člen Eurojustu ale veríme, že dohoda o tej spolupráci v spravodlivosti, ako ju prezentoval Eurojust, to je najlepšie alternatívne, najlepšie alternatívne riešenie Takže Dánsko bude mať osobitné vzťahy s Eurojustom z pohľadu nariadenia o Eurojuste a vzťahoch s tretimi krajinami, ale keďže Dánsko je členským štátom EÚ a všetky nariadenia, ktoré sa týkajú ochrany údajov, umožňujú mať tento osobitný status. Nielen, že si to Dánsko plne zaslúži, pokiaľ ide o jeho veľmi dôležité príspevky rozvoju Eurojustu za posledných 17 rokov, alebo viac ako 17 rokov, pretože je zakladajúcim štátom Eurojustu. Ale ako som povedal, je to aj v záujme únie e, zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti pre európskych občanov. Len s takouto dohodou sa nám podarí udržať súčasnú spoluprácu nielen medzi Eurojustom a Dánskom, ale aj súčasnú úroveň spolupráce medzi všetkými členskými štátmi, ktoré sú zúčastnené v Eurojuste. V závere by som chcel veľmi poďakovať Európskemu parlamentu, že poskytlo svoje stanovisko počas súčasnej eh, legislatívneho obdobia. Veľmi dôležité je, že sa my všetci na zhodli a je dôležité, aby táto dohoda vstúpila do platnosti čo najskôr. A teraz myslíme, že je možné, aby to bolo prijaté ešte počas nášho predsedníctva rady, pretože takýmto spôsobom sa nám podarí vyhnúť sa akýmkoľvek prevádzkovým medzerám, ku ktorým by mohlo dôjsť. Takže je veľmi dôležité, aby od 12. decembra Dánsko bolo schopné zúčastňovať sa činnosti Eurojustu. Takmer ako úplne plný člen Eurojustu, tak ako to Klaus vysvetlil, prostredníctvom toho ich e, zástupcu, ktorý má trošku iné postavenie, ako majú e, ostatné tretie krajiny. Takže ďakujem pekne a prajem všetko najlepšie Eurojustu a budúci úspechy v tej, tomto právnom rámci. Ďakujem pekne, predseda teraz komisie, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nuž, naozaj to je toto druhé najlepšie riešenie. Isté najlepšie by bolo, keby sa nám podarilo udržať Dánsko v Eurojuste ako plného člena, ale vzhľadom k tomu osobitnému statusu a vzhľadom k tomu, že nie je momentálne iné riešenie po ruke, tak dohoda o to, tak ako to bolo v prípade Europolu, e, to je asi to najlepšie, druhé najlepšie riešenie a ako ste už to všetci povedali, bola tu dobrá spolupráca tímová medzi Eurojustom, ktorý je tu prítomný dánskou vládou a nami, a komisiou, aby sme pripravili text a aby zabezpečoval plný súlad so všetkými požiadavkami a zabezpečil operačnú spoluprácu a takisto, aby bol v súlade s režimom ochrany, ktorý musí platiť aj pre Dánsko v rámci smernice o ochrane údajov. Takže my plne podporujeme túto dohodu. Uviedol by som vám niekoľko dôvodov, prečo ju plne podporujem. Predovšetkým je to v záujme strán, aby sme dosiahli dohodu v tejto a pretože Dánsko je súčasťou rodiny Eurojustu a takýmto spôsobom sa budú môcť zúčastňovať operačných eh, stretnutí, spoločných vyšetrovateľských eh, tímov a podobne. Čiže v tomto zmysle budú mať eh, trošku iný postoj než, než akákoľvek iná tretia krajina. Po druhé, Dánsko sa zúčastnilo viacerých dohôd z tretieho piliera a signatárom vrátanie európskeho zatýkača, takže môžu pomôcť e, urýchliť tieto kooperačné postupy, spoluprácu ďalej. Po tretie, Dánsko je súčasťou členom Schengenu. To tiež do sebou nesie kopu aktivít. A preto aj pre, je absolútne zmysluplné byť v Eurojuste pre Dánsko. Po štvrté musíme zabezpečiť, aby naozaj tu bol rovnaký e, priestor alebo rovnaký podmienky e, pre dánsku policiu, ktorá sa bude zúčastňovať aktivít e, Eurojustu, čiže tá oblasti justície a stíhania bude musieť byť rovnakej úrovni, ďalej parlamentná kontrola, čiže je to zabezpečené pre dánsky parlament, budú dostávať výročnú správu Eurojustu a tiež je tu aj justičná kontrola spomenutá v tejto dohode, to je vítané, čiže e, súdny dvor preskúma e, legislatívu, ak to bude nevyhnutné a tiež samozrejme aj úrad ochranu, pre ochranu údajov takisto to preskúmať môže a v neposlednom rade Dánsko bude prispievať aj do rozpočtu Eurojustu. Bola tu osobitná kalkulačná metóda, je súčasťou tej, tohto dohovoru a je to veľmi nám pomocné. A posledná vec, že to bude samozrejme platiť len dovtedy, kým Dánsko je členom Schengenu, pretože toto je materiál alebo účasť, ktorá súvisí s členstvom v Schengene. Takže je tu úvodné ustanovenie 18, to takto uvádza a e, tá, byť členom Schengenu je podmienkou tejto platnosti tejto, tejto dohody ak by sa Dánsko rozhodlo, že odíde, rozhodlo odísť zo Schengenu, tak to prestane platiť. Čiže to boli niekoľké body. My vítame túto dohodu, tiež vítame ochotu Európskeho parlamentu, aby to prešlo čo najskôr a mohlo sa to podpísať ešte v dobrom čase. Prvne stúpi nariadenie o eurojuste do platnosti 12. decembra. Ďakujem, pán predseda. Predseda Ďakujem. Ja som len čakal, že či poviete, že aj my sme boli súčasťou tejto práce, pretože tiež parlament venoval tomuto množstvo času, pomáhal Dánsku a podobne ale prakticky nie sme súčasťou toho týmu, lebo je to iba taký obyčajný parlament. Čiže na budúce, keď budete spomínať eh, dobrú tímovú prácu, prosím vás pekne, um, nezačínajte predsedníctvom, alebo len, aby aspoň, aby aspoň keby ste to poznamenali, pretože my aj v príklade Europolu sme nikdy neukončili ani rokovania alebo stretnutia s Dánskom. To je taká malý, taký malý typ pre vás, že keď spomínate tým, tým, lebo sú tam aj iní v týme, áno? No, lebo sú tam aj iné veci, o čom budeme hovoriť na budúci týždeň, čo budeme hovoriť v plenárke a podobne. To všetko uh, má vplyv, <laughs> neviem, či sa parlament nejako e, líši, neviem, či sa tu niekto hlási, sú tu dánsky zastupcovia, čiže koho máme? Niekto z danskej e, e, sektoru spravodlivosti, to ste vy, z rezortu spravodlivosti šéfka alebo riaditeľka odboru. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať za dánsku vládu, Európskom parlamentu a výboru LIBE za to, že nás, ste nás tu dnes privítali. No vidíte, to je veľmi dobrá, dobrý krok. Vidíte, nesmete zavodať na to, že kde ste, lebo ako to je správne. Vidíte, Dánsko má svoje spôsoby. Tak sa to robí. Dobre, takže ja sa ešte raz vrátim k tomu, kde som začínal, že teda ďakujem, že ste nás sem tu dnes pozvali a ste sa rozhodli riešiť túto otázku ako v rámci urgentného ehm, spisu, pretože to je pre nás veľmi dôležité urgentnej témy, lebo iste mali sme určité prevádzkové medzery v našich vzťahoch s Eurojustom. A ako teraz pomenul pomenul Eurojust, my sme boli súčasťou Eurojustu od jeho začiatku v roku 2002 a máme veľmi úzkú spoluprácu. Tiež aj tie prípady ako Danske bank a podobné prípady. Ja veľmi som vďačný za prácu, ktorú vykonal v týchto prípadoch. Preto sme požiadali radu, aby sme boli, mohli pokračovať v tejto práci eh, aj po 12. decembri tohto roku. A som vďačný, že aj Rada, aj komisia to akceptovali a Európsky parlament sa rozhodol, že túto otázku bude tiež riešiť. Ale eh, eh, ako sme všetci počuli, Eurojust eh, je postavený na rovnakom modeli ako Europol spočíva v tom, že aj Dánsko je členom a je členským štátom, ako je aj členom Schengenu a to je správny základ pre e, dohodu. Toto úplne uznávame. Ak by Dánsko odišlo z EÚ alebo zo Schengenu, tak sa táto zmluva ukončí. To je veľmi dôležitý fakt e, základu tejto dohody pre Eurojust ako aj pre Europol. Tiež si myslím, že stojí za zdôraznenie, že je to kontrolované Európskym súdnym dvorom vo vzťahu k, pokiaľ ide o uplatňovanie a dodržiavanie tejto dohody. A keďže my sme trošku oproti iným tretím krajinám, my máme osobitné postavenie, lebo tiež prispievame do rozpočtu Eurojustu, my sme veľmi radi, že môžeme aspoň z našej strany sme za veľmi pozitívny vzťah alebo rokovanie s Eurojustom. A ako som už povedala predtým, je pre nás veľmi dôležité e, tento, tento vzťah, takže dovolte, aby som týmto ukončila tým, že sa vám veľmi pekne ďakujem za našu účasť dnes a ďakujem, za, aj keď sa teším na diskusiu predseda. Teraz máme dvoch poslancov, je tu pani, Sipel, e, pani Petersen, pani Sipel ako prvá Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, vždy som, vás e, mala rada alebo milovala a v posledných e, týždňoch sa mi zdá, že už meníte svoje správanie, pán predseda, bo meníš správanie predseda. A predseda hovorí, áno, ja mám niektorých ľudí v komisii rád, ale keď sem prídu aj s, aj s radou a, a e, majú také všetké pocity. Nie, ja som sa nejako nezmenil, len ja som na seba trošku prevzal tú, e, e, tú, tú aroganciu zo strany rady. Ja, inak som ten istý. Dobre, pani Sipel pokračuje. Nož dobre, takže je fajn, že všetci sú spokojní, počujeme, ako si e, každý blahoželá za rýchly postup, to je fajn. Ďakujeme a počujeme aj poďakovanie zo strany Dánska, ale keď sa pozriem na to, že o čom hovoríme, tak ja vám nechcem zablahoželať lebo áno, ide pokiaľ o čas alebo načasovanie, ale celkovo sa mi tento postup vonkoncom nepáči. Nechcem ani počuť, že ďakujem, pretože ja si myslím, že to, to nie je kritika Dánska, skôr je to kritika všetkým našim členským štátom. Myslím si, že mali by sa už konečne poučiť, že ich členstvo v Európskej únie e, treba vziať vážne alebo vážnejšie. Všetka táto práca, ktorú sme robili s touto dohodou, bolo potrebné len preto, lebo došlo k nejakej bláznivej situácii, že zrazu Dánsko už nie je úrad oficiálnou súčasťou Eurojustu. Nemá sa to robiť takýmto spôsobom, prepač Klón. Máme určité zlé skúsenosti z toho opt-outu, tuto zase máme takúto situáciu, ja to viem veľmi dobre, ale keď raz si členom klubu, tak musíš respektovať všetky pravidlá člen toho klubu a ja nechcem otvárať ešte raz tieto dvere pre rôzne iné predpisy a pravidlá, takže to je moja všeobecná pripomienka dnes. Dneska sa to teda týka Dánska, ale v podstate to platí pre všetkých. Chcela by som ešte urobiť ďalšiu takú všeobecnú pripomienku, pokiaľ ide o šengenský priestor, lebo niekto povedal, že dokýmel Dánsko je členom Schengenu. Nuž, ja by som sa cynicky mohla opýtať, ešte máme nejaký šengenský priestor? Keď si predstavím všetky tieto nekonečné kontroly, ktoré máme so šengenským priestorom, ja si aj kladiem otázku, či ešte vôbec máme nejaký šengenský priestor a to je politické vyhlásenie, ospravedlňujem sa za to a tiež mi je ľud to, že možno za chvíľu chvíľku musím odísť, pretože musím ísť na dôležitú ďalšiu výmenu názorov v inom výbore. Predseda, no ty si presne povedala to, čo som sa snažil povedať aj ja že aj iní kolegovia tiež povedali, dánsky premiér, dánsky minister boli veľmi vďační, že sme, my sme sa snažili vyčistiť tento, tento chaos, čiže my sme e, jasne, to, práca, nepokra, práca pokračuje ďalej, nekončí sa A my sme e, chceli byť v súlade s požiadavkami Dánska a s tým, ale je to naozaj nekonečná sága a ja som tomuto venoval x hodín a preto som povedal, že treba spomenúť aj úlohu parlamentu, pretože inak by sa tento chaos nevyčistil a myslím, že v prípade Euroistu je to, to trošku iná situácia, lebo tam je iná infraštruktúra, ale aj tak to bude zas bude veľká téma, kde bude zapojený parlament. V podstate koordinátori skôr sa rozhodli, že vonkoncom to nebudú ani robiť na konci mandátu. Teraz sa to zrazu udialo inštitúciálne rýchlo a pritom sme mali ešte aj množstvo práce inej, Takže ja by som chcel povedať komisii a rade aj predsedníctvu, že nezabúdajte na to, že parlament ešte prvnež idete, že koordinátori neboli ochotní toto, celé tento rýchly postup urobiť. A neviem, kedy sa vlastne potom to udialo, že sme včera, aha, tak včera sme hlasovali, že dobre bude to, že táto diskusia bude. A to je vlastne práve kvôli tomu, že koľko práce sme vo výbore Libe tomu venovali. Možno, že nie. Najlepšie čas pre vás, pán Petersen, prísť, dostať slovo ale ja viem, že vy ste, veľmi pozitívne naladení, tak nech sa páči. Ďakujem. Ja vám chcem na úvod poďakovať, pán predseda, aj všetkým kolegom za flexibilitu a za to, že ste pomohli Dánsku z veľmi delikátnej situácie sa dostať. Aj keď ja osobne by som mohol odsúhlasiť všetko, čo povedala pani Cipel, je mi smutno z dánskeho opt-outu. Toľko problémov to spôsobilo a preto my musíme zdôrazniť a aj na osobnej rovine, ako sme osobne vďační za to, že výbor Líbe ukázal takúto flexibilitu a že sa bude tejto dohode venovať. Ďakujem, pán Moraš, za vaše vedenie a ďakujem aj všetkým kolegom za to, že to dokázali tak rýchlo spracovať a vďaka tomu sme vyriešili takú citlivú otázku. Ďakujem. Ja som tu naozaj neprosil o ten kompliment, ja som len chcel, aby bol parlament, aj keď už nie rešpektovaný, aspoň vnímaný aby bola jeho existencia uznaná aj z odrady. To som chcel vlastne naznačiť. To je všetko. Áno, ešte tu máme ďalšie niečo. Teraz musí parlament urobiť krok. 8. prebehne hlasovanie vo výbore LIBE a potom budeme hlasovať na druhej plenárke v apríli No a tým sa vyriešia všetky vaše problémy. A keď prídete s nejakými e, problémami, ako napríklad Europolom, tak sa na kľudne obráťte na nás, alebo teda obráťte sa na toho, e, kto nastúpi po mne na tento post. Ďakujem a beriem na vedomie to, čo ste povedali o znení dokumentu a, a takisto ďakujem aj našim e, danským e, kolegom E, nebuďte šokovaní mojou otvorenosťou, končí mandát, bude to ešte horšie. Ďakujem, ja som tu s kolegami z Eurojustu strávil mnoho hodín. Ďakujem kolegovia za spoluprácu.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

vidím. Okay, um, colleagues, we've got points 16, 17, 18. Takže body 16, 17, 18. Je tu pán Korao, správodajca. Takže záver protokolu medzi Európskou úniou, Islánskou republikou, Norským kráľovstvom, a dohode medzi Európskym spoločenstvom a s týmito krajinami. A toto sa bude riešiť v rámci zrýchleného postupu. Dánsky protokol si to bude riešiť v rámci tohto parlamentu. A teraz ide o to, že či bude tento pro- proces dotiahnutý do konca, to bude závisieť aj od rady a k týmto ďalším dvom protokolom prípravné kroky a nový parlament to bude musieť doriešiť. Takže dávame slovo spravodajcovi, pán Korao. Nech sa páči, oboznámte nás s príslušnými odporúčaniami k týmto protokolom. Ďakujem kolegovia. Dovolte tie v rámci, vlastne toto sa e, pripravovalo pre rámec vážnych zločinov a terorizmu. To umožní uvoľniť policajné sily a ďalšie orgány, aby mohli konzultovať otlačky prstov, ktoré sa nachádzajú v databáze Eurodac. A cieľom je aby sme predchádzali teroristickým činom alebo vážnym zločinom od roku 2002. E, e, dohoda medzi e, Európskou úniou, Norskom, Islandom a, Dansk- no- a, da- a Švajčiarskom nám umožňujú, aby sme konzultovali Eurodac databázu, ale k tomu treba príslušnú dohodu a je je potrebné eh, k tomu, aby tieto osoby mohli, aby tieto krajiny mohli vlastne participovať na využívaní týchto databáz, tak je potrebné k tomu pridať protokol, teda k dokladom z roku 2001 a to umožní eh, orgánom týchto krajín prístup eh, k databázam, ktoré obsahujú tlačky prstov aj iných krajín a to v prípade, keď je potrebné stanoviť identitu alebo poskytnúť informácie o podozrivých z teroristických činov alebo vážnych zločinov. Dánsko, Island, e, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko majú prístup k týmto databázam, budú ich môcť konzultovať a to umožní orgánom v členských krajinách pracovať E, že Európsky parlament si želá, aby sme túto správu skončili, e, schválili, aby ju rada mohla odobriť. Takže e, bolo by dobre, aby sme dali zelenú a informácia, ktorá bude vyslaná rade ohľadne tohto volebného obdobia sa bude týkať iba tohto volebného obdobia, lebo celá procedúra dospela do svojho záveru. Pre ostatné krajiny budeme musieť uzavrieť túto dohodu tiež veľmi rýchlo. Hlasovanie sa predpokladá e, na prvej plenárke vo štvrtok v Bruseli alebo potom na druhej plenárke v Štrásburgu. E, lehota na pozmenujúce návrhy je pondelok 8. apríla poludne. Ďakujem, pán Korel. A sú tu nejaké ďalšie žiadosti o slovo? Pán Dupré? Áno, vážený pán predseda, ďakujem. E, vypoč- ja som e, tieňovým správodajcom za ALDE, budem veľmi stručný. Už správodajca vysvetlil, o čo tu ide. A moja skupina súhlasí s tou pozíciou, ktorá bola prijatá a požiadal nás, aby sme to podporili a my to podporujeme. To je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Thank you, Gerard. Thank you, Mr. Corau. So we... Ďakujem. Ďakujem, pán Korau a e, my budeme vo výbore Libe hlasovať 11. a na plenárnej schôdzi budeme hlasovať v apríli na druhej plenárke, ale to je vlastne posledná plenárna schôdza, ktorú budeme mať v tomto volebnom období. Takže to, je posledná, to bude posledná plenárka. Fajn, že tam niečo máme. Takže ďakujem. So, colleagues, we're just going to pause for five minutes. Takže kolegovia, teraz máme 5 minútovú pauzu. Už e, ďalšia e, vlastne správodajkyňa je na ceste, pani Niedermüller. A tam ide o uzavretie dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúce sa činnosti vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Za o 16.10 sa vrátime k tomuto bodu. Peter, we were just pausing for five minutes to wait for you, but you be seated and... Uh... Teraz ešte musíme prerušiť schôdzu. Na chvíľku čakáme na spravodajkyňu ďalšej e, správy. Nech sa páči, pre, pre, prestávka bola ohlásená. Usaď sa. Ideme left.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 Všetci sedia na svojom mieste a všetci s veľkým záujmom počúvajú. Ďalším bodom programu je dohoda o pobrežnej a pohraničnej stráži medzi EÚ a Srbskom a Čiernou horou a Bosnou a Hercegovinou. Je tu viacero možností a my súhlasíme, že budeme spolupracovať a cieľom je vytvoriť záväzný právny rámec, ktorý by zahrňal operácie tej, týchto agentúr, aby sme mohli nasadiť členov našich tímov na území týchto tretich krajín. A ja dávam teraz slovo pani Nidel Miller, spravodajkyni. Ďakujem. Táto dohoda je veľmi dôležitá preto, aby sme zabezpečili transparentnosť a zodpovednosť agentúry v spolupráci s tretimi štátmi, aby sme zabezpečili jasný právny rámec spolupráce s tretími štátmi vo veci e, stráženia vonkajších hraníc. V súvislosti s týmito dohodami by som chcel poukázať na rozličné rozdiely v týchto do- medzi ustanoveniami jednotlivých dohod, napríklad ustanovenie o nutnosti nepríjmať také opatrenia, ktoré by mohli narušiť trestné konanie to je len v jednej z týchto dohôd. Tieto dohody majú rôzne e, znenie, ktoré sa týka výnimočných práv poslancov, jednak za tretie krajiny, čo by mohlo viesť k istej právnej neistote. Po tretie, to znenie nie je úplne konzistentné a pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť, tak ide o to, že či ten údajný zločin bol spáchaný v priebehu výkonu činnosti. Ani to nie je vyjasnené po piate. Sú tu rozdiely, ktoré, ktoré sa týkajú dohody a záväzkov ďalších členov, napríklad tímov, či môžu svedčiť ako svetkovia pri trestnom konaní. Napríklad tak, že agentúra by mala informovať parlament a zodpovedať sa mu za akékoľvek informačné rozdiely, ktoré vyplynú z týchto rozdielov v znení. Pokiaľ ide o budúce vyjednávanie o dohodách, tak ja by som chcela, chcel požiadať komisiu, aby vlastne predniesla vyhodnotenie pre tieto tretie krajiny skôr, ako začne vyjednávať a aby Európsky parlament o výsledkoch tohto vyhodnotenia v rámci transparentnosti informovala. To potom umožní aj v parlamentu vyhodnotenie týchto dohôd. Komisia by nám mala dať k dispozícii všetky dokumenty, ktoré parlament potrebuje na to, aby mohol skutočne pracovať. a vyjadrujem poľutovanie nad tým, že tento parlament nebude môcť schváliť dohody ešte v tomto období, pretože rada ešte parlament formálne o súhlas nepožiadala. Ale vzhľadom na to, že tieto dohody e, zodpovedajú dohodám, ktoré sú e, predpísané v oznámení komisie, tak odporúčame parlamentu, aby tento text schválil. A záver je teda taký, že Libe schváli dohodu Frontexu a ja si myslím, že tieto dohody budú do nasledujúceho obdobia schválené. Nezabúdajme, že správa alebo riadenie migrácie je dôležitým aspektom fun funkčného azylového systému. Po takmer trojročnom úsilí sa nedosiahlo ničoho, a to v dôsledku postoju, jedno, postojov jednotlivých členských štátov v Rade. A vlastne to im e, neumožnilo pokročiť a to je polutovania hodná vec. Európska azylová politika sa obmedzuje len na ochranu hraníc a tu nakončím. Ďakujem. Pani Mecola. Ďakujem, ja iba veľmi stručne. EPP plne podporuje prístup spravodajcu a uzatvorenie dohody medzi EÚ a balkánskymi štátmi. Tieto dohody sú dôležité na to, aby Frontex mohol byť zapojený do spoločných operácií, rýchlych zásahov a návratov z územia Bosny Hercegoviny, Srbska a Černej hory, a to v súlade s nariadením o pohraničnej a pobrežnej stráži. Žerar, ďakujem. Ja budem tiež veľmi stručný. Podporujeme odporúčania e, našej správodajky a ja som, chcem ešte povedať, že tieto e, závery, že som na ne teda veľmi citlivý a zdieľam ich. Ďakujem. A teraz za komisiu Oliver, nech sa páči. My za nás máme jasný záujem, aby tieto dohody vstúpili čo najrychlejšie do platnosti. A pokiaľ ide o nariadenia pre pohraničnú a pobrežnú stráž, všetko, čo môžu zákonno dárcovia urobiť v záujme toho, aby tieto dohody vstúpili do platnosti, e, tie treba iba privítať. Dobre, znovu vy. Peter, nech sa, Peter, nech sa páči, chcete dodať? Nie, to je všetko dobre, ďakujem, ďakujem všetkým, ďakujem a Teraz máme ďalšiu prestávku. Až do pol piatej, pretože pani Cipel tu skôr ako o pol nebude, čiže máme tu teraz ďalšiu prestávku.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

Okay, colleagues, um, we'll get started. There's one... Pristúpime k tomuto bodu, kolegovi, ak súhlasíte. Máme tu jednu tenevú spravodajkyňu, prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide o prezentáciu e, všetkých siedmých pracovných dokumentov k nariadeniu elektronickým, elektronických dôkazov Spravodajkyňou je Birgit Cipel. Niekoľko slov odo mňa na úvod. alebo ani nie. Žiaden úvod nebude. Nechám slovo tebe, Birgit, nech sa páči. Ďakujem, Klod. Po predložení prvého všeobecného pracovného dokumentu začiatkom decembra a tiež eh, po predložení formálneho pracovného dokumentu začiatkom februára a tiež v polovici marca dnes s veľkým potešením predkladám eh, dva posledné pracovné dokumenty. Jeden eh, bol vypracovaný spolu s kolegom eh, Romeo Francom zo Zelených eh, a tu sa zameriavame na záruky a nápravy a tiež druhý eh, spolu s tenemi spravodajcom Gynasium Koraom z FDD. Tu sa zameriavame na postupy presadzovania európskeho predkladania a príkazov na európskej úrovni. Aké sú teda najvýznamnejšie výsledky? Pozrieme sa najskôr na 6. pracovný dokument spolu s Romeo Francom. Tu ide o nápravné nástroje. Žiaľ, Romeo tu dnes nemôže byť, ale spolupracovali sme tiež aj v zákulisí, teda rada by som približila hlavné zistenia trochu podrobnejšie. Neskôr by som začala upozornením dátového subjektu. Tu chápeme, že sú isté legitimné dôvody keď nie je možné upozorniť e, datový subjekt v úvode vyšetrovania, aspoň teda v prípade niektorých druhov údajov. Avšak akékoľvek obmedzenia práva na upozornenie majú za následok oslabenie práva na obranu a tiež na spravodlivý súdny proces. A preto tzv. gagové príkazy sa musia podrobovať mnoho prísnejším pravidlám a musí sa na ne vzťahovať ďalšie doplnkové záruky E, čo sa týka tzv. ex ante nápravných nariadení, nielen samotný návrh, ale už existujúce nástroje zatiaľ neriešia dostatočne otázky, ktoré sa týkajú zadržiavania, šírenia a taktiež zaistenia bezpečnosti zhromaždených údajov. Tieto nedostatky jasne oslabujú pozíciu podozrivých a obvinených, ale tiež tretich osôb, ktoré sú súčasťou alebo sú ovplyvnené predkladaním takýchto príkazov. Tiež sme presvedčení, že tento návrh musí byť prepracovaný najmä v otázkach zabojenia orgánov v krajine, kde sa to presaduje a tiež v krajine, kde sídli daná osoba, tiež najmä čo sa týka ochrany základných práv a možných porušení. Tu žiadame upozornenia daných štátov v prípade týchto príkazov a to sa týka aj možnosti e, rozumnej reakcie alebo dokonca aj povolenia vopred. Teda nielen upozornenie máme na mysli. Ešte ďalší aspekt, ktorý ďalej oslabuje tieto záruky ex ante. Ten súvisí s rozličnými kategóriami dát, ktoré sú preložené v návrhu a tiež tu ide o rozličné záruky tzv. ex post e, nápravné e, možnosti aj tu e, máme vyjadrenie v súvislosti s nedostatkami, ktoré sa týkajú pozornení. Obávame sa, že právo na efektívny opravný nástroj neexistuje v prípade, že daná osoba je informovaná neskoro alebo vôbec a tiež, ak môže požiadať o nápravu iba vo vydávajúcom štáte, čo môže byť odlišné od krajiny, kde sídli, kde má trvalý pobyt a tiež v prípade, že tento návrh ponechá na rozhodnutí členského štátu o tom, aké nápravné nástroje je možné žiadať. Ďalšie problémy súvisia s prípustnosťou elektronických dôkazov, ktoré boli eh, nezákonne predložené alebo uchované. V našej analýze uvádzame, že istá miera harmonizácie v členských štátoch bude nevyhnutná. To sa týka aj predloženia výlučných pravidel, ako je pravidel, ktoré sa týkajú ďalšieho spracúvania a posúvania týchto údajov. Ďalšie významné doplnenie tohto návrhu by sa týkalo finančných kompenzácií pre ovplyvnené eh, datové subjekty a tiež trestov pre súdne orgány v prípade, že sa dopúšťajú e, systémového zneužívania takýchto príkazov. Okrem ďalších nedostatkov, e, ktoré sa týkajú efektívneho dohľadu a tiež e, skutočnej verejnej zodpovednosti, čo sa týka využívania tohto nástroja, pracovný dokument okrem toho upozorňuje na jednu dôležitú skutočnosť. A síce komisia vo svojom veľmi všeobecnom odvodní tohto návrhu úplne nesprávne si vykladá právo na bezpečnosť. Ani Európsky súd pre ľudské práva, ani Európska charta základných práv vôbec neakceptujú akékoľvek vyvažovanie takéhoto práva na bezpečnosť zoči voči iným individuálnym právam a zárukám. Teda toľko teda k šiestému pracovnému dokumentu, ak dovolíte, pán predseda. Už by som sa vyjadrila aj k siedmému pracovnému dokumentu ktorý sme vypracovali spolu s kolegom Ignáciom Koreom. Tu sa zameriavame na presadzovanie týchto príkazov, predkladanie a uchovávanie dôkazov, čo sa týka sankcií v prípade eh, nereagovania. Návrh komisie spolu sa odvoláva na národnú legislatívu, namiesto toho, aby sa stanovili harmonizované sankčné pravidlá pre všetky členské štáty. To však môže spôsobiť isté pochybnosti a pochybné stimuly. Poprvé, čo sa týka poskytovania služieb, títo poskytovatelia by mohli eh, mať eh, sklony zvoliť si takú krajinu, kde sú najnižšie sankcie a ďalej po druhé, čo sa týka členských štátov, ktoré by mohli mať tendenciu zachovať sankcie čo na najnižšej úrovni, tak aby boli čo najatraktívnejšie a aby prilákali poskytovateľov služieb a tým pádom minimálna miera harmonizovaných sankčných pravidel bude podľa nás nevyhnutná. Okrem toho upozorňujem aj na to, že lehoty na výkon týchto príkazov, tak ako sa to navrhuje návrhu nariadenia, sú príliš prísne, najmä v prípade malých stredných podnikov, ale tiež vo všeobecnosti, čo sa týka úlohy poskytovateľov služieb preverovať eh, legálnosť príkazov. Podľa nás je preto potrebné buď zaviesť eh, dve rôzne lehoty, jednak pre väčšie firmy, pre malé stredné podniky, alebo rozšíriť lehoty vo všeobecnosti pre všetkých. A ďalej, čo sa týka postupu na presadzovanie podľa článku 14, tu je potrebné celú vec prepracovať ešte ďalej. Vzhľadom na všeobecné pochybnosti, ktoré sa týkajú vyhodnocovania dôvodov zamietnutia, Ďalej po druhé, čo sa týka možných rizík súvisiacich s tým, že niektorí najmä najväčší poskytovateľov služieb by mohli mať tendenciu vykladať si tieto dôvody na zamietnutie príliš širokom slovo zmysle aj tu sme dospeli k záveru, že orgány krajiny presadzovania a možno aj krajiny trvalého pobytu danej osoby musia byť zapojené už vo včasných fázach. Všetky tieto otázky, ale tiež všetky otázky, ktoré e, sa rozpracovali pri prezentácii, pre predkladanie ďalších pracovných dokumentov, ako komisia môže predložiť takýto návrh po troch rokoch práce a tiež ako ho môže naďalej obhajovať na akomkoľvek podujatí, ktoré sa týka tejto tematiky, napriek kritike, ktorú predkladá parlament, mimovládky, ďalej experti na ochranu základných práv, ale tiež poskytovateľ služieb a nezabúdajme aj niektoré členské štáty. Ja teda vôbec eh, nemám zlý pocit z toho, že my ako Európsky parlament neuzavrieme našu prácu k tejto téme v tomto volebnom období. Som hrdá na to, že sme dôkladne a podrobne zanalizovali tento návrh. Iba vďaka tomu sme boli schopní ukázať prstom na všetky nedostatky, ktoré existujú. Rada naopak e, sa snažila orientovať iba na rýchlosť e, a detaily unikli. Preto ešte raz sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ich e, spolupracovníkom aj sekretariatu výboru LIBE za vynikajúcu spoluprácu v tejto dôležitej veci a som presvedčená, že všetko, čo sme spoločnými silami dosiahli v týchto pracovných dokumentoch, Myslím, že to nám dáva veľmi dobrý základ do budúcna, aby sme dosiahli dobrý výsledok a urobili to, čo komisia mala urobiť od samého počiatku a síce lepšiu legislatívu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Korao. Ďakujem. Vážení kolegovia, chcel by som sa neskôr poďakovať spravodajkyni Birgit Cipel, sekretariátu výboru LIBE a tiež sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí sa zapojili do vypracovania tohto dokumentu. Tento pracovný dokument sa venuje citlivej otázke presadzovania európskeho príkazu na predloženie a uchovanie dôkazov, najmä čo sa týka sankcií v prípade nesplnenia lehôd a taktiež obdobia, v rámci ktorého Orgány sú povinné odpovedať, reagovať aj článok 13 návrhu komisie ponecháva voľnočlenským štátom v rozhodnutí o tom, aké výnimky si stanovia e, z režimu finančných sankcií v prípade nesplneného pravidla presadzovania. Tieto sankcie sú e, proporčné, e, odrádzajúce a primerané. Členské štáty musí zajistiť, aby tieto sankcie boli koherentné v ich, s ich internými právnymi systémami. Len to, aby tento systém bol efektívny, je potrebné harmonizovať minimálny systém sankcií, je treba to odsúhlasiť, ak sa chceme vyhnúť fenoménom, ako je e, voľný výber najpriaznivejších podmienok, je treba to harmonizovať. Inak e, budeme v situácii, kde bude snaha vybrať ten členský štát, kde sú sankcie najnižšie a členské štáty sa budú pretekať v tom, kde tie sankcie najnižšie budú snahe prilákať si k sebe čo najviac eh, záujemcov. Ďalší faktor súvisí s dimenziou poskytovateľa služieb. Google napríklad sa nedá porovnať e, s miestnym startupom. Sankcie, ktoré sú primerané e, ročnému obratu, to by bol podnejší prístup e, podľa nášho názoru. Tiež nesmieme zabúdať, že členské štáty musia zaručiť, aby tieto sankcie naozaj sa vyberali a aby sa dodržiavali a komisia musí neustále monitorovať efektívne plnenie. Musíme naozaj predchádzať fenomenom ako form shopping, teda e, zvolenie si najoptimálnejších podmienok a to cieľene. Tiež musíme zaistiť, aby tieto príkazy na prekladanie a uchovávanie dôkazov boli presadzované v praxi v prípade odmietnutia spolupracovať v dôsledku nesplnenia podmienok na vydanie príkazu napríklad. E, toto ma trošku e, necháva zmeteného, pretože sa obávam, že by to spôsobilo e, nevhodné konanie a že by sa tým podkopala Charta základných práv Európskej únie. Je to vlastne otázka toho, aby sme povolili súkromným subjektom rozhodovať eh, o tom, či žiadosti sú alebo nie sú v súlade s chartou základných práv. Je to pritom veľmi technické vyhodnotenie. Poskytovateľ služieb eh, by to mohol pritom využiť vo svoj prospech. Neustále by mohol, dajme tomu, eh, odmietať súhlas s príkazom a tým pádom by sa preniesla zodpovednosť na niekoho iného. Ak by sa však zodpovednosť uvala členských štátov by bolo podľa nás hodnejšie Presadenie e, takéhoto príkazu e, by tým pádom bolo zodpovednosti členského štátu a členský štát by mal povinnosť e, si to odsledovať, pretože by to bolo v jeho záujme. Tiež nesmieme zabúdať na tých, ktorí si nemôžu dovoliť právnikov a nie sú tým pádom chránení. Sú aj také situácie, keď môže dôjsť k vydaniu príkazu zo strany nesúdnych orgánov, teda mimo súdnych orgánov, ale môže dôjsť aj k výnimkám. V každom prípade to nemôže byť svojvoľné. Je tu riziko, že poskytovateľa služieb by mohli vlastne fungovať ako agenti porušovania ľudských práv. Je dôležité, predsedovať systém vzájomného uznávania. Žiaľ, Európska únia zatiaľ takýto systém neumožňuje. Ďakujem. Thanks, Ďakujem pekne. Teraz sa obrátime na komisiu. Thank you, chair. Um, so... Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcela skromne nesúhlasiť eh, s eh, poslankyne k eh, návrhu komisie, pretože my sme na tom trabili veľa času a výsledok je niečo veľmi nové a ja chápem, že nové prístupy vždy vyvolávajú veľké diskusie. Ale tiež si myslím, že sme náležitým spôsobom vzali do úvahy tú potrebu praktikov v tomto návrhu a tiež sme aj konzultovali s inými zúčastnenými stranami vrátane poskytovateľov služieb a je škoda, že v tomto pripomínkovom procese parlament bol najmenej zapojený. Isté čiastočne sa ľahšie diskutuje s expertami z členských štátov, to je pravda, ale Myslíme si, že výsledok bol dobrý, je dobrý a radi budeme pokračovať v diskusiách e, s novým parlamentom e, aj riešiť tie problémy, ktoré boli vznesené s týmto novým e, pracovným dokumentom. A pomohli nám teda e, ďalej pracovať s týmto návrhom. Ako pokiaľ ide jednotlivé problémy, nebudem e, hovoriť detailne, ale chcel by som povedať, že jedna z základných víziev je to nájsť rovný, rovnováhu medzi úradným e, dokumentom a ochranou základných práv. A keď budeme duplikovať existujúce mechanizmy spolupráce, mechanizmus EIO, to určite nechceme. Chceli by sme nájsť nejaký iný, inú koncepciu, aby ten, tá spolupráca bola lepšia aj na tých, v tých neformálnych kanáloch, ktoré už existujú. Takže keď chceme nájsť eh, tú rovnováhu, to je práve tá veľká výzva tohto súboru No, my sme už mnohokrát diskutovali o viacerých aspektoch, o ktorých aj dnes hovoríme, pokiaľ ide o, o oznamovanie subjektu dát, teda nositeľa dát, my súhlasíme s tým, že osobe musí byť oznámené, aby mohol vykonávať, alebo vykla, mohla vykonávať svoje práva vy, obrany a prípadne vy, spochybňovať právnu, právnosť nariadenia, ale pokiaľ ide o tretiu osobu, ktorá nie je obvinená, v vyšetrovaní musí byť oznam, oznamované všetko, čo sa deje. To je aj tak momentálne prípadom, len otázka je, že kedy dojde k tomuto oznámeniu, pretože často počas vyšetrovania e, je dôležité ponechať veci v tajnosti, dokým musia byť utajené až do momentu, keď už tá utajenosť nie je potrebná. A preto máme aj tento návrh. Je to aj v súlade s nariadením o policii, teda smernicou o policii, článok 33 a okrem toho, mali by sme mali vidieť, že sú to aj procesné práva, vrátanie prístupu k informáciám počas postupov, pokiaľ osoby boli obvinené alebo odsúdené. A toto je vlastne dodatok k tomu. A pokiaľ ide o oznamovanie inému členskému štátu, to je ďalšia vec, ktorá nás bude ešte ďalej zamestnávať v ďalšej diskusii na tomto e, materiáli. Myslím si, že nesmieme zrácať zo zreteľa, že musíme nájsť riešenia, ktoré nebudú tento nástroj robiť e, ešte príliš komplikovaným, takže musíme nájsť také riešenie, ktoré musí byť samozrejme efektívne. A to všeobecné smerovanie rady už e, uviedlo určitý, dalo určitý návrh a ja myslím, že budeme musieť ďalej diskutovať o tom, ako pokračovať ďalej v tom, aby sme nejakom neznížili účinnosť tohto nástroja. pokiaľ ide o nápravné opatrenia ex ante. Kategórie u dát, to je ďalšia téma, ku ktorej sa budeme musieť ešte vrátiť v diskusiách. Teraz to nejdem detálne rozoberať. Myslím si, že budeme tiež veľmi otvorení diskutovať o otázkach, ako je ďalšie spracovanie a transfery údajov, aby boli v súlade s ochranou údajov, ktorú máme. Pokiaľ ide tie právne opatrenia expos, to je téma, ktorá je dôležitá aj z nášho pohľadu. A myslím si, že ten, ten, ten, ten subjekt dát alebo tá entita, osoba mhm. musí mať eh, procedurálne nástroje, aby mohli, mohla vykonávať svoje práva. Ale tiež nesmieme zabúdať, že tu sa ocitáme v priestore právnych systémov, ktoré sú rôzne pretože sú rôzne judikatúry v členských štátoch a tak e, my sme sa rozhodli, že nejdeme až príliš ďalej z hľadiska harmonizácie týchto um, opravných prostriedkov, ale musíme skôr harmonizovať princípy že, alebo zásady, že jednoducho musia existovať určité opravné prostriedky, keď máte osobu alebo osobu, ktorá je obvinená alebo je podozrivá, aj tak musí mať možnosť e, spochybniť legalitu toho rozhodnutia. To existuje takáto judikatúra aj v mnohých členských štátoch a to môže potom viesť aj k určitým finančným e, kompenzáciám. Takže náš návrh je voči tomu otvorený, ale zatiaľ sa nám nepodarilo dostatočne harmonizovať a rešpektovať rozdiely v jednotlivých členských štátoch. A to isté aj platí pre prípustnosť dôkazov. Tiež sme tam uviedli určité predpisy, ale potom sme to chceli, ale napokon sme sa rozhodli, že radšej nie, pretože sú tu tiež rôzne veci v rôznych členských štátoch, v vnútroštátnej legislatíve. Niekedy je to sudca, ktorý rozhoduje o tom, že ako, aké sú dôsledky nelegálne získaných dôkazov a podobne. A Ehm, ak by sme dali nejaké iné podmienky, by boli proti ich systému, ktoré majú. A tiež sú tu ďalšie veci, ktoré nemusia byť riešené v tomto nástroji a možno by boli lepšie a vhodné pre iný horizontálny nástroj, ktorý môže komisia nejaký pripraviť v budúcnosti, už keď bude tu nová komisia. Ešte dám slovo kolegyni Katrin. Ďakujem. Ďakujeme za tento pracovný dokument a my sa veľmi tešíme na diskusiu veľmi detailne o niektorých bodoch, ktoré boli spomenuté. Uviedla by som niektoré prvky, ehm, odpovede pre vás, že keď sme vytvorili ten rámec, pracujeme v e, prostredí, kde ešte bolo 1% počítačovej kriminality, ktoré sa ocitli u sudcu a pretože väčšinou sa to ocitlo v tej druhej línii v reťazci poskytovania dôkazov, pretože tu nemáme e, zatiaľ ešte možnosť uchovávania dát a momentálne spôsob, akým sa poskytujú dôkazy, tak e, e, potom už ten druhá, tretia línia vyšetrovania nie je už možná. Takisto napríklad mali sme prípady zneužívania detí tie tiež majú podobné okolnosti pokiaľ ide e, o online vzdielanie zneužívania detí a takéto materiálov, tu vidíme potrebu pre nový nástroj, pretože to nestačí len to, čo už máme v tom európskom príkaze na vyšetrovanie. Ja ho, my ho uznávame, jeho hodnotu, ale preukázalo, že to nie je dostatočne úspešný v určitých konkrétnych okolnostiach, ktoré sú prítomne v prípade elektronických dôkazov. Ešte stručne, pokiaľ ide o zapojenie e, toho, e, pre, toho štátu, o ktorého sa to požaduje ex ante. Dôvod, prečo sme sa my rozhodli zvýšiť kontroly v v tom vydávajúcom štáte a zvýšiť práva toho, um, tej osoby a nie kontrolu v tom prívajúcom štáte. My sme videli, že vlastne je tam veľmi málo sladiska um, obsahu, ktorý možno ten uh, poskytnúť ten, ktorý je cieľom vyšetrovania, lebo ten prijímajúci štát je ten, kde je ten provider či poskytovateľ prítomný alebo kde má právneho zástupcu. Oni nemajú žiadne informácie vo väčšine prípadov o, skutočnej, o, tej, o tej osobe, o ktorú ide, pretože tieto služby sú poskytované medzinárodne z nejakého centra a ten, ten cieľ nemusí sa vždy vychádzať, tá cieľová osoba sa nemusí nachádzať v tom istom štáte, ktorý je tým prijímajúcim štátom, ani v tom vydávajúcim štátom. V 93% e, prípadov cieľ bol v tej istom e, štáte ako vyšetrovací orgán a ten poskytovateľ je, je len takým tretím prvkom Takže my vieme, že toto všetko je veľmi ambiciozne a súvisí aj s celou reťazcom poskytovania dôkazov, ale keď e, nebudeme veľmi rýchlo chcieť aj e, ako dáta, ako dôkazy, tak nemôžeme takisto ani dať e, tie príkazy na zmrazovanie aktív, kým nemáme dosť dôkazov, ale môže sa stať, že dáta medzi tým vymazané a už tam nebudú. Takže pokiaľ ide o napríklad Google, snažili sme sa za, za do úvahy rozdiely medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb a keď sa máte malý startup, ktorý poskytuje služby, naše jedine ich ani nepokrýva, len keď tento malý poskytovateľ rozhodne pre cezhraničné poskytovanie, vtedy daň ho platia tieto povinnosti. Tiež som si všimla, že pán poslanec Korál hovoril o tom, že by bolo vítané, keby sme mali systém vzájomného uznávania v tom zmysle, že aj o to nám ide, že snažíme sa nájsť systém, kde úloha štát, štátu, ktorý je sídlom právneho zástupcu, bude obmedzená na tie situácie, keď sa nedá e, platniť okamžite ten príkaz. A viem, že ten poskytovateľ služieb má veľmi malé práva e, a tiež je to obmedzené na veľmi zjavné prípady. Čiže ak chceme nájsť systém, ktorý bude e, zahľadňať len krajinu, kde má sídlo poskytovateľ, tak e, potom nebude fungovať vzájomné uzna- alebo nebude vzájomné uznávanie. Takže to je presne to, čo my chceme. Predseda, ty si sa chcela vyjadriť, Sofie, hej? Sorry, carry on. Sorry. I mean, if you keep going, maybe everyone will have left. I'm not sure. And just in terms I don't mean of that the... in a bad way. I'm yes. Well, in terms of the involvement of the parliament, I do know pohľad ide o zapojenie parlamentu. Mali sme uznesenie z 2017 o podčítačovej kriminalite, ktorá nás vyzývala, aby sme niečo urobili a boli tam viaceré kritéria, tak my sme to zobrali vážne a všetky kritéria sú zohradené v našom návrhu. Takže je trošku prekvapujúce, že je tu taký iný prístup teraz ale iste vítame túto diskusiu a budeme pokračovať ďalej s parlamentom o novom, keď prídu, príde nový parlament, už bude ustanovený predseda. Ďakujem. Pán Birgit, len chceš reagovať no, stručne, lebo ja som bola prekvapená zo všetkých týchto detajlov. My na našom dokumente, keď hovoríme, a rada urobila niečo podobné, že máme zahrnúť druhú druhý alebo prípadne aj tretí členský štát. My sme v našom dokumente nikdy nehovorili, že sa to musí robiť hneď od prvej chvíli, chvíle, kedy začne vyšetrovanie. Ale si myslím, že treba byť flexibilnejším alebo dokonca hlavne e, presnejším v zistení toho, že kedy je vhodná chvíľa zapojiť pre iných členský štát, osobitne keď osoba nie je ani vo vydávajúcom, e, ani v tom štáte, ani v tom štáte, kde tie dáta sú. A v 93%, ak pre všetkým, ak je to 93%, tak stále máme 7%, kde ľudia a zločin nie sú v tom istom členskom štáte. A chcela by som si to ešte raz overiť, že nie je to tak, že toto číslo pochádza z, osob, z kategórie osobitných údajov a vôbec nespadá to ani do tej kategórie všeobecných údajov, ktoré máme. Čiže musíme byť presní v, v zadefinovaní týchto, o, týchto tém a týchto takýchto otázok. A pokiaľ ide o e, uznesenie, tak e, my, to je vec principiálna. My sme sa všetci na tom zhodli, že chceme mať, aby všet, keďže všetko je teraz v dispozícii v elektronickej podobe, Musíme to vziať do úvahy, to je pravda, s tým môžeme súhlasiť, ale potom je treba ísť do väčších detajlov. Tiež ma mrzí, keď počujem, že rozpráva na rade Najprv sa snaží opäť objaviť na novo uchovávanie dát, to není pekné. A po druhé, množstvo diskusí, teraz už zrazu hovoríme o zneužívaní detí. My máme zákon či predpis o, zneužívaní detí, neviem, o čom tu rozprávame. Takže prosím vás pekne, buďme presnejší, vezmeme tieto veci do úvahy vážnejšie Viem, že komisia už vzala do úvahy jednu či dve úvahy rady a ja môžem len dúfať, že tomu tak bude aj pre niekoľko ďalších nápadov parlamentu, pretože áno, sú oblasti, kde musíme rýchlo konať, ale konať rýchlo to nie je jediná vec, ktorú musíme zabezpečiť. Tiež musíme urobiť aj lepšiu tvorbu zákonov, Hm, tiež musíme zabezpečiť, aby to nebol nejaký ďalší zákon, ktorý skončí pred súdom, tak si myslím, že je dobré, alebo stojí za to, aby sme všetko overili. A tento pracovný dokument, o ktorom dnes hovoríme, nie je iba oň, ale nesmieme zabúdať, že aj pred nami stoja, e, stoja prípady Spojených štátov a je tu aj ich e, zákon, ktorý oni majú, by mal byť príkladom medzinárodnej dohody, ktoré by aj iné dohody by mohli byť na tomto základe. Čiže všetko treba urobiť, aby sme e, išli dobrým príkladom, ktorý sa dá potom ďalej rozvíjať. A áno, ja sa teším na ďalšiu dobrú spoluprácu nielen s kolegami tu v snemovni, tí, ktorí sú tu teraz, tí, ktorí sa možno vrátia pre budúci mandát, ďalšia spolupráca s radou, s komisiou, tak aby sme mohli snáď v budúcom predsedníctve prísť s návrhom, ktorý bude efektívny, vstúpil do platnosti alebo vzal úlohy všetky e, obavy a snáď nájdeme riešenie pre nie len ďalší európsky príkaz na vyšetrovanie, ale aby to bolo efektívnejšie, možno, že nie pre všetky druhy zločinu či trestnej činnosti, ale pre tie veci, ktoré sú na stole. A teraz stručne, pán Kora, už nie, dobre. Ďakujem Birgi, ďakujem komisii. Určite v ďalšom volebnom období nás táto téma bude naďalej zaujímať. Toto je posledná záležitosť pre dnes. Zajtra o 8.30 máme ďalšie zasadnutie a za dnešok ďakujem všetkým.